L'ordre du jour appelle... Teraz budeme pokračovať eh, právnymi predpismi v oblasti hypotekárnych úverov a rizikovými finančnými nástrojmi v Európskej únie, prípad Španielska otázkou na ústne zodpovedanie. Odovzdám slovo autorke tejto otázky na ústne zodpovedanie Cecilia Wikström. Cecilia, máte slovo. Thank you very much. The... Ďakujem pekne. Pôvod tohto uznesenia a tejto rozpravy, ktorú tu dnes máme, sú um, mnohé petície, ktoré dostal petičný výbor v priebehu posledných dvoch rokov. rokov. Ako predsedníčka tohto výboru plne chápem a ľutujem problémy, pred ktorými sa ocitajú tí, ktorí tie petície spísali. Sú známe tak v Španielsku tie problémy, ako aj v iných členských štátoch Petičný výbor je vlastne mostom medzi občami a inštitúciami EÚ. Ja ako jeho predsednička sa snažím o to, aby sa lepšie uh, využil e, prístup, priamy prístup občanov k legislatíve EÚ, aby to pomohlo pri implementácii, pretože toto nám ako zákonodarcom môže pomôcť ďalej zlepšovať budúcu legislatívu. V tejto úlohe a síce, že predkladám e, problémy e, občanov tomuto parlamentu. V tejto úlohe vedieme dnes aj tú rozpravu, ako som už povedala. Dostali sme množstvo petícií, ktoré hovorili o porušeniach základných práv alebo legislatívy EÚ. Napríklad pokiaľ ide o primerané spotrebiteľské informácie e, súvisiace s praxou v hypotekárnom bankovníctve. Získanie primeraných informácií je kľúčové na to, aby bolo možné prijať rozumné ekonomické rozhodnutia a samozrejme je to nesmierne dôležité, keď robíte e, osobné investície. Tieto petície poukazujú na množstvo eh, takýchto klauzul zneužívajúcich postavenie bankového sektora v Španielsku, napadli to na národných súdoch a mnoho občanov sa stalo obeťami finančných podvodov, keďže ich eh, banka im predala veľmi rizikové finančné nástroje a oni si neuvedomali rozsah rizika navrhovanej investície a banky ich hodne neinformovali, mm, aby posudili, či klienti majú potrebné poznatky, e, aby mohli prijať e, informované rozhodnutie o tom, či e, teda tá investícia je alebo nie je pre nich priateľná. Takže viedlo to k veľkému veľkým stratám. Ľudia prišli o svoje domovy e, alebo prišli o celé svoje životné úspory. E, boli sme svedkami mnohých tragédií, ale chcela by som vyzvihnúť, že cieľom a dnešnej rozpravy e, by malo byť, mal byť taký širší pohľad Musíme e, šíriť osvetu ohľadne tohto e, všeobecného javu zlých bankových praktík, ktoré sú všade v Európe, nielen v Španielsku. A preto by som chcela vyzvihnúť, že transparentnosť a e, primeraná ochrana spotrebiteľa sú kľúčovými prvkami ak chceme potlačať takéto e, klauzuly v, rizik- e, v hypotekárnych zmluvách, ktoré zneužívajú postavenie banky. Napriek tomu v mene nášho výboru by som chcela položiť komisii niekoľko otázok súvisiacich s touto situáciou. Dúfam, že vyšetrovanie a závery komisie nám umožnia zlepšiť situáciu predkladateľom petície a takisto Ehm, nám to pomôže zabezpečiť, aby sa takéto niečo v budúcnosti nestalo, aby sa teda zlepšilo aj uplatňovanie európskej legislatívy. Takže, vážená pani komisárka, na základe petícií e, nasledujúce otázky dnes potrebujú odpoveď. Súvisia petície s porušením e, povinnosti banky poskytovať informácie klientom v zmysle smernice MIFID 1, tak ako ju transponoval španielský zákon, e, má Španielsko riadne transponovanú smernicu MIFID 1 alebo e, riadne e, uplatňujú španielské orgány príslušné ustanovenia. Pýtame sa tiež, aké opatrenia komisia prijala alebo príjme na riešenie takýchto situácií, kde sa predávajú finančné nástroje pre malých sporiteľov a vlastníkov eh, domov a bytov, ako sú napríklad tie preferované akcie, ktoré sa uvádzajú na trh bez toho, aby boli v plnom v súlade s európskou legislatívou. Chcela by som tiež vedieť, či Komisia je ochotná prijať opatrenia týkajúce sa neferových klauzul v, španiel, v španielskom hypotekárnom práve, najmä pokiaľ ide o neferové komerčné praktiky a pokiaľ ide o nekorektné správanie bank, ktoré týmto ľuďom poskytli všetky tieto úvery. Veľmi sa teším na vaše odpovede, pani komisárka Jórova, a veľmi sa teším na to, že si vypočujem názory kolegov. A osobne by som ešte dodala, že musíme naozaj mať súcit s tými ľuďmi, ktorí takto trpeli, ale treba zabezpečiť aj to, aby budúca legislatíva bola naozaj bezpečná a primeraná pre všetkých v Európe. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Odozdám slovo pani Jourovej mene komisie. Vážená. pani predsedajúce, vážení členovia parlamentu, najprv zodpovedem na otázku 1 a 2. Ano, veľa španielských spotrebiteľov sa ocitlo vo veľmi ťažkej ekonomickej situácii e, problémy spôsobila e, práve zlá situácia, e, ktorá zotrvávala v Eh, zmluvách. No, potom to bolo v rukách národných sudcov. Španielskí eh, sudcovia sa zaoberali eh, týmito zmluvami a vyhlásili ich za neplatné pre spotrebiteľov. Ďalej dôležité prípady sa dostali na súdny dvor, vyvolali veľký záujem médií ale zatiaľ sa zábezpeky, nepo, záruky neposky, neposkytovali spotrebiteľom. E, španielské právo sa e, e, malo orientovať e, na to, aby bolo možné odvola- odvolanie. Ďalej by tu mala byť možnosť verifikovania na základe vlastného návrhu. No a pokiaľ ide o smernicu 93.13 EEC a komisia poskytla mm, posúdenie španielskej legislatívy a zatiaľ vedie dialog so španielskými úradmi. Ja som začala tento dialog, aby som zabezpečila to, aby sa plne implementovali v Španielsku rozhodnutia súdneho dvora. Chcem počiarknúť e, to, že vítam zmeny, ktoré sa zavedli v Španielsku, pretože zlepšujú ochranu spotrebiteľa, avšak stále treba rozhodnúť o tom, pokiaľ ide o e, tie e, zmluvy, ktoré sa týkajú hypoték, sa aplikujú správne. Komisia v uplynulom júni vyhlásila, že bude treba uskutočňovať ešte ďalšie aktivity, ak výsledky nebudú uspokojivé. No a pokiaľ ide o predaj finančných nástrojov e, zo strany bank malým spotrebiteľom na základe memoranda a o porozumení z júla 2012 medzi komisiou a Španielskom. Španielsko zmenilo e, svoju legislatívu kde je minimálny obnos týchto e, riskantných finančných nástrojov. No a pokiaľ ide o otázku číslo 3, pokiaľ ide o ten arbitrážny mechanizmus v kontexte e, s finančnou asistenciou, teraz tým programom, konkrétne E, pokiaľ e, ide o e, podporu bank, aby využívali tento arbitrážny mechanizmus, osobitne pokiaľ ide o preferenčné podiely No vychádzajúc z údajov, teda k dispozícii španielské úrady, zdá sa, že medzi rokmi 2012 až 2015 tento mechanizmus arbitráže vydal výše 290 rozhodnutí v prospech žiadateľov, čiže to bolo 71% všetkých žiadostí. No vzhľadom na to, eh, že E, fond sa opieral tieto preferenčné podiely, ktoré sa nenáležitým spôsobom predávali Zdalo sa, že tieto otázky sa medzi tým vyriešili. Takže pokiaľ ide o vašu štvrtú otázku, pokiaľ ide o novú legislatívu v oblasti finančných služieb, dovolte mi, aby som uviedla to, čo je veľmi dôležité v súvislosti s legislatívou. Je to nariadenie o finančných nástrojov. Kreditori sú zodpovední za informovanie spotrebiteľov o rizikách, ktoré, ktorým sa E, môž, do ktorých sa môžu dostať v prípade, ak e, e, sú konfrontovaní s riskantnými finančnými nástrojmi. O tom je reč v smernici. Vyzývame členské nástroje, aby uskutočňovali kreditori príslušné, aby podávali príslušné informácie usmernenia, e, ktoré boli prijaté 1. júla 2015, e, poskytujú detálne informácie o tom, aká veľká e, pozornosť sa má venovať týmto ustanoveniam tieto e, postupy sa zatiaľ skutočňujú na národnej úrovni, ale niekedy je možnosť e, pre e, tých, ktorí si požičali finančné prostriedky, aby ich nemuseli vrácať. No a to je práve prípad v Španielsku za určitých podmietok, teda určitých podmienok A napokon v tomto ohľade jedna zlá informácia alebo zavádzajúca informácia o výrobkoch. Lepšie budú informovaní o pôžičkách požičiavajúci, keďže smernica bude zlepšovať informovanosť a porovnateľnosť informácií. Táto smernica o hypotekárnych e, úveroch, tak ako to očakávajú podniky, zabezpečí to, e, že e, veriteľia naozaj budú transparentne a profesionálne informovať pre Ehm, teda informácie, budú poskytovať informácie, ktoré sú dôležité pre celou. Zlepší to ochranu spotrebiteľov a takisto to bude viesť k náležitému správaniu tých, ktorí predávajú a tým, že budú do istej miery ochraňovať pred eh, riskantnými finančnými nástrojmi. Termín na transpozíciu týchto opatrení sa zatiaľ ešte neurčil podľa všetkého na tejto úrovni sa stanoví, aké ďalšie opatrenia budú e, na tejto úrovni potrebné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Začneme diskusiou. Najprv odozdáme slovo v mene skupín jednotlivým rečníkom. Začneme najprv pani Esteras Ferragut v mene EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najprv mm, Chcem povedať, že španielská vláda je veľmi znepokojená s tým, čo sa deje, pokiaľ ide o tie eh, komplikované finančné nástroje, tie preferenčné nástroje, ktoré veľmi ťažko, eh, veľké ťažkosti spobili mnohým španielským obyvateľom a ktoré eh, zasiahli práve tie najcitlivejšie sektory štátskeho hospodárstva. Prvá téma je téma teda preferenčných eh, kapitálových podielov týchto akcií, ktoré boli v roku 2013 a 2011 boli zavadené na eh, trh a keď EPP začalo čeliť tomuto problému, tak zistilo, že mnoho smerníc, ako je napríklad smernica z roku 2018, MIFID 1, alebo takisto aj smernica z roku 2011, eh, nebola transpontovaná. Eh, bolo to v čase, keď ešte pri moci bola socialistická vláda a preto to malo taký veľký dopad na mnohých eh, klientov v tej chvíli vláda bola neopatrná a mnohí klienti takisto neboli Eh, opatrní a eh, eh, doplatili na to. Následne boli prijaté mnohé opatrenia, aby sa už nepredávali takto masívne práve tieto, po, tieto produkty malým investorom. Následne boli spustené mnohé súdne konania. Viac ako 70 dostalo v 70 prípadoch bolo dostatek k dohode. Pokiaľ ide o, o Mm, o vysťahovania, takisto aj španielská e, vláda začala zabezpečovať ochranu obyvateľov, ktorí boli vystavení e, vysťahovaniu a takisto pokiaľ ide e, v rámci tohto o dohody, ktoré boli podpísané medzi rokmi 2005 a 2008, španielská vláda sa snažila použiť také nástroje, aby boli práve najcitlivejšie oblasti, ako aj najcitlivejšie sektory, či obyvateľia ochránení bola to prvá vláda, ktorá zabezpečila práve e, tento nástroj, ktorý bol k dispozícii obyvateľom, ktorý by vlastne aj do budúcnosti chránil e, našich občanov. Ako bolo už povedané, tisícky e, rodín vďaka tomu bolo zachránený, aj keď táto diskusia, a teraz je rečnička prerušovaná s pani predsedničkou, a myslím si, že stojí za to. A opätovne je rečnička prerušená pani predsedničkou. Ďakujem pekne Pani González Peňaz, vy ste požiadali o modrú kartu ešte predtým, než vôbec pani Esteras Feregut začala hovoriť. Chcete tým potvrdiť, že naozaj chcete položiť modrú kartu? Pani Esteras Feregut, súhlasíte s ňou? Áno, nech sa páči. Pani Esteras, zdá sa, že veľmi dobre poznáte eh, určitú realitu Španielsku, avšak v Španielsku obyvateľia žijú v úplne inej realite eh, Myslím si, že tie štrukturálne opatrenia vôbec neboli také, ako ste spomenali. Boli tu mnohé e, európske výroky, ktoré e, jasne stanovili, že španielská štáta štát, španielský štát v rozpore e, s európskymi smernicami konal. Veľká väčšina španielských europoslancov v júli 2014 povedalo to isté. Je to naozaj veľká hamba pre EPP, že napriek týmto súdnym výrokom nerobí nič Pani kolegyňa, toto mala byť otázka, hovorí pani predsednička. Opätovne, mala to byť otázka a máte na to 30 sekúnd. 30 sekúnd na odpoveď, pani kolegyňa. Áno, ďakujem pekne. Môže sa vám zdať niečo dobré, čo je vlastne zlé, ale skutky alebo fakty hovoria za seba. Španielská vláda urobila pre všetko preto, aby prijala konjunkturálne opatrenia, aby naozaj tá hamba, o ktorej hovoríte, že je naša a ktorá je vlastne vaša, bola odstránená. Ďakujem pekne a teraz za sociál um, ehm, listová demokratov pani Kabeson Ruiz. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne. Uh, pani komisárka, častokrát sa hovorilo o nespravodlivosti, o mnohých prípadoch, kedy mali veriteľia dopadli veľmi zme. V Španielsku sa toto stalo na sociálnou drámou. Španielské obyvateľstvo doteraz nenašlo východisko z tejto situácie, ale my sa snažíme sa obratiť na spravodlivosť, pretože myslím si, že toto dlžíme španielskému obyvateľstvu. 100, pardon, 700 miliard eur muselo li španielské banky rekapitalizovať. Mnohí malí veriteľia boli zasiahnutí touto tendenciou mnohí prišli o 30 až 70 svojich úspor. A preto španielská vláda určite sa snažila niečo urobiť. Prijala dve novely zákona eh, s tým, že chcela zmeniť situáciu. Avšak tieto novelizácie vôbec nič nezmenili a naďalej eh, eh, situácia zostáva rovnaká, španielské banky neplnia záväzky, ktoré, by, ktoré prijali a preto aj teraz máme 3,5 milióna eur, ktoré stále sú v hypotékach, ktoré boli nekalo uzavretá. Eh, pokiaľ ide o výrok Európskeho súdneho dvoru, ktorý jasne povedal, že smernica z roku 2013 vôbec nie je prestransponovaná do španielskej legislatívy, a okrem toho samotný, španiel, e, samotný generálny advokát ešte v roku 2015 povedal, že tento súdny výrok jasne hovorí, že táto smernica nie je pretransponovaná španielskou vládou dostatočne alebo vôbec. A preto je potrebné urobiť niečo preto, aby sme španielskému obyvateľstvu poskytli e, jasnú odpoveď, aby sme im poskytli jasnú cestu. Pani predsednička opätovne prerušuje rečníčku a je potrebné zabezpečiť teda naozaj e, riešenie pre malých veriteľov, aby sa nedostali do spárov týchto bankových podvodov. Áno, určite dnes večer budeme veľa o počuť o tomto haklivom probléme, ale poprosím vás, aby ste naozaj dodržali váš, váš rečnícky čas. A teraz za e, skupinu ECR, pán Marias. Ďakujem. Legislatíva o hypotekárnych úveroch, tam sa rozlišuje medzi ochranou spotrebiteľa v Grécku, ako aj v Španielsku. Problém bol, že neboli poskytnuté dostatočné informácie spotrebiteľom, najmä tým, ktorí si teda brali hypotéku. No a to znamenalo, že ľudia trpia následkami veľmi rizikových hypotekárnych úverov. No a ľuďom boli zabané ich domy, um, máme tie tzv. zlé úvery, tie sú práve hypotekárne, úvery boli poskytované akoby od e, takýchto úžarníkov a nehnuteľnosti e, teda boli zhavané, dané na aukciu. Takže najmä v Grécku si ľudia brali napríklad hypotéky vo švajčiarských frankoch a preto teraz vyzývame komisiu, aby spolu s ECB prijali opatrenia, pretože toto nie je len španielský, ale aj grécky problém. Ďakujem pekne. Pani Bezera na dve minúty, nech sa páči za Alde. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pani Jourová. Ďakujem veľmi pekne za vaše detailné vysvetlenie tohto problému. Myslím, že dnes môžeme poblahoželať e, si k tomu, že takáto ústna otázka už bola vôbec dos- predložená na plénum. Je to veľmi dobrá správa, pretože výbor PETI, ktorý je naozaj otvoreným e, okienkom pre európskych občanov, takto vysiela jasný signál. Myslím, že od roku 2012, od Marrakešskej zmluvy sme nemali takúto príležitosť. Je potrebné mať takúto európsku tému, je potrebné o nej diskutovať. Hovorili sme o stovkách tisícov osôb, ktoré boli práve týmito podvodnými hypotekárnymi zlými e, ovplyvnené. Nevieme presne, koľko ich je, možno, že ich je 300 tisíc, možno, že je to 1 milión, 2 milióny, neviem. Avšak výbor Pety e, dostával e, stovky petícií zo strany európskych občanov, ktoré boli zasiahnuté práve ako spotrebitelia takýmito podvodnými bankovými hypotekárnymi zmluvami. Sú to európske občania, ktorí žijú v Španielsku, právo, ktoré musíme ochraňovať a takisto ako výbor PETI by sme mali revidovať a otvárať všetky tieto otázky. Mali by sme vytvoriť konsenzus, to sa snažíme urobiť tu. Európsky spotrebitelia sa nachádzajú v situácii, kde nikto ich nechráni. A to isté povedala Európsky súdny dvor vo svojom výroku ako aj ďalšie európske inštancie sa takto vyjadrili. Mali by sme sa venovať e, aj tomuto problému, pretože ide o zlé transponovanie európskej legislatívy, ktoré malo vplyv na túto situáciu. E, smernica ohľadom e, hypotekárnych úverov, ako aj smernica ohľadom finančných nástrojov, ktorá reguluje vlastne investície, vrátanie preferenčných kapitálových podielov, ako aj smernica, ktorá sa týka podvodných praktík, takisto aj smernica, pokiaľ ide o finančné nástroje. Všetko toto zohrávalo úlohu. Myslím si, že ešte stále sú tu veľké nedostatky, pokiaľ ide o správne transportovanie týchto smerníc v Španielsku a preto chceme zabezpečiť to, aby toto sa v zvyšku Európy nestalo. Preto je potrebné zabezpečiť, aby boli rovnaké práva európskych občanov zabezpečené všade, na celom území EÚ a musíme e, dohliadať na to, aby tieto e, práva na správne podmienky, na spravodlivé podmienky boli zabezpečené všade. Tak ako povedala pani Jourová, je potrebné monitorovať zblízka túto situáciu, aby sa niečo takéto znovu nezopakovalo. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz pani Balina jedna minúta menej. kue. Gracias. Desde el... Ďakujem pekne. Od začiatku hospodárskej krízy v Španielsku prišlo k tisíckam vysťahovaní Eh, mnohé osoby boli zasiahnuté práve tým, že kúpili si tieto preferenčné kapitálové podiely. Eh, takisto aj tým, že prišlo k škrtom v eh, platoch, ako aj v ďalších oblastiach. Toto všetko spôsobuje to, že mnohé obydlia sú vysťahované, mnohé sú prázdne mm, a mnohé korupčné správania ovplyvňujú takisto túto situáciu v mojej krajine. Preto by chceme tu predložiť hlas tisícok osôb, ktorí chcú a žiadajú o presadenie tohto ich práva, práva, práva na slušné bývanie, takisto aj na slušné podmienky. Európska legislatíva by mala byť zabezpečená, pokiaľ ide o oblasť práve týchto bankových zmluv na celom území. Ďakujem pekne. A teraz dve minúty pán Terika Bras za zelených. Ďakujem pekne, pani predsednička. Výbor PETI, ktorý som súčasťou, musí odpovedať na mnohé stiažnosti občanov. Častokrát ide o, nesprávne aplikovanie a, transponovanie európskej legislatívy, pokiaľ ide o finančné nástroje. Spotrebiteľi spotrebitelia nie sú dostatočne chránení, čo je naozaj škandalózne. A toto spôsobilo v Španielsku naozaj veľké sociálne drámy. Mnohé tisícky ľudí boli týmto zasiahnutí medzi 2005 a 2013 viac ako 100 tisíc vysťahovaní a medzi 2012 a 2014 viac ako 100 tisíc eh, eh, exekúcií kvôli týmto hypotekárnym zmluvám len v Španielsku. Toto je niečo eh, neskutočné, eh, pretože eh, všetko bolo spôsobené práve týmito nekalými klauzulami v rámci hypotekárnych obraní. My to nemôžeme nechať tak zatiaľ, čo v krajinách, ako je napríklad Holandsko, kde toto zabezpečuje viac ako 30 sociálneho bývania pre svojich občanov. V Španielsku tomu tak nie je. Podľa údajov Amnesty International v Španielsku je to absolútne nedostatočné. Viac ako fyzicky, osôb nemajú finančné nástroje namietajú proti nekonaniu e, všetkých e, európskych inštitúcií, ktoré e, nezabezpečujú ochranu. Máme tu tri hlavné žiadosti, aby európske inštitúcie vyzvali všetkých, všetky zúčastnené strany, aby sa venovali legislatíve ohľadom finančných nástrojov, kde by explicitne, transparentne a jasne boli stanovené podmienky. Potom spotrebitelia, ktorí nemôžu eh, svoj dlh splatiť, aby mohol buď eh, čiastočne alebo úplne eh, zabezpečiť splatenie tohto na báze iných podmienok. A po tretie, aby komisia nahradila smernicu, ktorá existuje už 20 rokov, ambicioznejšie naozaj zodpovedala požiadavkám spotrebiteľov v Európe. Ďakujem pekne, pani predsednička. A teraz eh, v mene EFD jedna minúta pani Evi. Naozaj ide o, o, o nielen španielský e, prípad. Ja som veľmi rada, že o tom hovoríme dnes večer, aby sme povedali o všetkých tých petíciách, ktoré sme dostali na výbore PETI, ktoré sa týkajú veľmi vážnej situácie veľmi neakceptovateľných podmienok, ktoré sa týkajú 100 tisícov osôb, ktoré boli postihnuté týmto e, škandálom. Mali by sme tomu čeliť, mali by sme vyriešiť tento problém, ktorý naozaj sa netýka len Španielska. Chcela by som spomenúť práve nekalé chovanie bank. Bank, e, ktoré majú takéto finančné nástroje, ktoré sú rizikové a ktoré naozaj e, cieľene takto oklamali takýmito finančnými nástrojmi a tým, že ich pobadali kúpiť svojich e, spotrebiteľov, svojich klientov. E, e, právo spotrebiteľov by malo byť to hlavné v, v rámci našich politik. A na záver by som chcela zdôrazniť, že dúfam, že v rámci uznesenia, ktoré bude ohlasované na tomto plnu, bude jasne zakomponované práve toto právo týchto spotrebiteľov a komisia urobi niečo čím skôr v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Tým uzatvárame eh, rečníkov za jednotlivé skupiny. A teraz pán Mato, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Všetci veľmi dobre viete, že táto diskusia by tu možno nebola bývala, a nie len kvôli tomu, že ide o národnú tému, ako bolo častokrát spomínané e, na tomto pláne, ale aj kvôli tomu, že to bolo práve ozrejmené cez všetky tieto príspevky, ktoré tu boli už dnes večer spomenuté. Avšak niektoré e, ľavicové, hlavne e, španielské volené zastupkyne sa E, verejne vyjadrovali práve kvôli tomu, že sa blížia voľby. A okrem toho e, to sa snažia presadiť ešte aj písomne. Avšak myslím si, že ľavica teraz nechutne zneužíva práve bolesť našich občanov. E, toto je naozaj problém, ktorý, ktorým sa zaoberá a ktorý trápi španielskú pravicovú vládu Naopak, chcem povedať, že španielská vláda, napriek tomu, čo tu vyhlasuje ľavica, príjmala takú legislatívu, ktorá by e, pomohla týmto e, ľuďom. Mnohí z vás e, sa vôbec o to nezaujímajú. Vy chcete skôr byť na prvej strane v bulvárnej tlači a chcete, aby vás bolo vidno. Nesnažíte sa urobiť nič preto, aby tento problém bol vyriešený aby ľudia, ktorým sú zasiahnuté hypotekárnou e, krízou, aby im bolo pomožené a aby títo ľudia, ktorí trpia už v roku 2008, aby mohli čeliť e, tejto situácii, aby ich problém bol vyriešený. Legislatívne opatrenia a takisto a tá pomoc, e, ktorú naša vláda zabezpečila, už začínajú prinášať prvé ovocie. Takisto aj konjunkturálne opatrenia, ktoré boli prijaté za našej vlády. Avšak eh, tí, ktorí trpia touto situáciou, stoja oveľa viac ako to, aby ste sa ocitli na prvej stránke bulvárnych novín. Ďakujem pekne. Pán Mato, akceptovali by ste modrú kartu? Od pani Torres Martinez? Áno. 30 sekúnd. Naozaj je to hamba. Viac ani neviem, čo by som k tomu povedala. Viete, Pravicová vláda e, ATP, čo všetko sme si už od nich zažili, to je naozaj veľkou hambou, pretože sa to dotýka mnohých e, španielských občanov, ktorí trpia kvôli vašej e, kvôli tomu, že vy nekonáte. Avšak či už je to pred voľbami alebo nie, ostáva nám ešte dva mesiace na to, aby konečne sme zabezpečili, že práva našich občanov budú naozaj zabezpečené. Ďakujem pekne, pán Mato. Ja myslím, že vy sama ste si odpovedali. Chceli ste modrú kartu a Požiadali ste o ňu ešte predtým, než som vôbec začal hovoriť. Myslím si, že toto není to správne fórum na to, aby ste tu presadzovali svoje demagogické prehlásenia. Myslím si, že vy ste viac menej obdržali odpoveď na tú otázku, ktorú ste položili. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Naša práca v petičnom výbore, ktorého som členkou, sa zameriava na významnú úlohu, ktorú zohráva EÚ pri poskytovaní nápravy občanom, tentokrát je to v Španielsku, ale často v iných krajinách, teda občanom, ktorých sa dotklo nezodpovedné správanie iných. Milión britských občanov žije v Španielsku, mnohí z nich majú hypotéky a na obnovenie dôvery v spotrebiteľa v celej Európe, e, aby si boli ochotní brať hypotéky v budúcnosti, musíme e, všetky členské štáty tlačiť banky k tomu, aby konali zodpovedne, aby poskytovali jasné a správne informácie. E, smernica o, o hypotekárnych úveroch priniesie väčšiu transparentnosť na tento trh, ale mala by poskytovať v budúcnosti aj veľkú ochranu spotrebiteľa. Európsky občania vystali jasnú výzvu, aby sme konali. Bolo to v tých petíciách, ktoré sme dostali. Túto výzvu teraz musíme počuť a musíme zabezpečiť ochranu ich práv. Ďakujem. Ďakujem. A na 2 minúty 30 pani Bilbao Barandika. Mm, ďakujem pekne, pani predsedníčka, pani komisárka. Chcela by som poďakovať eh, predsedníčke eh, výboru PETI a sa je členom za to úsilie, ktoré vyvíjajú preto, aby európske inštitúcie naozaj poskytli nádej ako aj riešenie pre mnohé rodiny. Tá hrabivosť, tá neumerná hrabivosť, ako aj nekalé obchodné praktiky, nespravodlivá legislatíva, takisto ten model špekulatívneho rozvoja spôsobili to, že Mnohé rodiny zažívajú dopady drámy týchto hypotekárnych exekúcií. 10 tisícky, 10 desiatky tisícok ľudí stratili tento rok dôsledku práve tejto krízy svoje bývanie, svoju prácu. Mnohí z nich sú dôchodcovia, ktorí boli veriť, ktorí um, ručili svojim deťom a ktoré teraz uh, sa ocitajú na tej istej ceste ako ich deti. Preto aj Brusel by mal donútiť španielské úrady na to, aby teda kódex uh, správneho bankového chovania bol povinný. Je potrebné umožniť to, aby veriteľia ako aj dlžníci, boli na rovnakej úrovni, aby bolo riešenie pre jedných aj druhých kvôli pracovnej neschopnosti naozaj zabezpečené, aby sme zabezpečili to, že veriteľia, ktorí už nemajú žiadnu dôveru v bankové eh, inštitúcie v Španielsku, znova toto, toto získali a aby títo predajcovia bez škrupul nemali manevrovací priestor. Chcem vám povedať, že medzi eh, len v prvom eh, trimestri 2000, roku 2015 0,20 uzavretých hypoték, pokiaľ ide o nákup bývania medzi rokmi 2013 až 2014, už zaznamenali začiatok súdneho procesu v v Baskicku to bolo len 0,02%. Toto je síce región, ktorý je veľmi vzdialený ostatným regiónom Španielska, avšak ten urobil všetko preto, aby týmto exekúciám neprichádzalo. Samozrejme, aj tam boli ľudia týmto zasiahnutí, ale my sme prijali také, eh, začali sme také rokovania medzi jednotlivými eh, zúčastnenými stranami, aby sme sa vyhli takýmto tragédiám, ktoré častokrát um, ničili život mnohých rodín a poslali sme úžerníkov k vode. Ďakujem pekne a teraz pani Kuneva, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. 100 tisíce občanov v Španielsku, v Grécku a v ďalších členských štátoch EÚ, napríklad v Bulharsku, boli podvedené, keď sa pokusili o získanie úveru u svojej banky na byt či dom. Uh, je nesuditeľné právo, ktoré je už v zakladajúcej charte OSN zakotvené, ale 67 rokov neskôr komisia predtým zatvára oči. Existujú dôležité inštitucionálne kontrolné nástroje, sú tu je tu smernica, je tu rozsudok Európskeho súdneho dvora veci ASIS. E, vo Španielsku bolo niekoľko tisíc Ehm, nútených vysťahovaní z domov. Čiže e, legislatíva nielenže nechráni spotrebiteľa, ale banky to dokážu aj zneužívať. E, sťažnosti z Bulharska e, nás predsa musia príjmeť k tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, či Európsky bankový dohľad naozaj vykonáva dostatočnú kontrolu, pretože v Grécku boli rizikové úvery, ktoré môžu kedykoľvek a mohli kedykoľvek vybuchnúť ako mm, mm, sopka. Mnohé tisíce sú zadlžené, nez nezamestnaní sú ľudia a po obmedzení toku kapitolu, kapitálu im hrozí rovnaký osud ako v Španielsku. A teraz pri utečeneckej kríze konštatujeme, že milióny ľudí sa snažia dostať do Európy v nádeji, že európska civilizácia im bude záchranou a Európa nedokáže chrániť ani len vlastných občanov pred tým, aby stratili svoje domovy. Takže naozaj treba sa pozrieť aj na tie e, informácie drobnými písmenkami od bank, aby boli chránení spotrebitelia. Ďakujem a teraz pán Urtasun na jednu minútu. Ďakujem pekne. E, páni z EPP e, sú viac menej zo strany občanov, myslím si, že už odsudení, pretože máme tu viacej ako 30 tisíc podpisov, ktoré sme získali ktoré, ktoré nám boli zaslané ako petície. Pani komisárka, vy ste povedali, že španielská eh, vláda, španielská legislatíva naozaj nesplňa eh, európske aky, takže myslím si, že to sú jasné eh, slova. Však, pani komisárka, ja by som chcel, aby sme hovorili jasne. Vy ste povedali, že tá hypotekárnej oblasti Všetko toto bolo spôsobené tým, že nebola dostatočne transponovaná európska legislatíva do roku 2015. My nemôžeme čakať viacej. Nemôžeme uh, už viacej povedať ako to, čo sa hovorí, alebo čo bolo predložené zo strany výboru PETI, pretože v Španielsku naozaj je potrebné nájsť uh, riešenie, čo robíme. Máme tu desiatok tisícov osôb, ktoré uh, naozaj sú týmto zasiahnuté. Len 19 eh, tisíc eh, mm, exekučných eh, konaní, ktoré boli začaté počas prvých troch mesiacov roku 2015. Prosím vás, robme niečo už konečne. Pani Gil, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Kríza úverov v roku 2008 v USA spôsobila chaos aj na úverových trhoch EÚ, EÚ som nezodpovedného poskytovania úverov a tento rok e, bublina praskla v Španielsku a e, naďalej to má dopad na mnohých e, dlžníkov, ktorí stoja pred úvermi, ktoré nedokážu splácať. Ja naozaj súcitím s ich utrpením. Musíme prijať kroky, aby sme e, zabranili e, utrpeniu tých, ktorí sú najnudznejší, tí mladí ľudia s rodinami alebo starší ľudia. A v roku 2011 komisia vytvorila legislatívu pre spravodlivý jednotný trh s hypotékami a zabezpečiť sa malo to, aby všetci spotrebitelia e, mali adekvátnu ochranu pri týchto hypotekárnych úveroch, avšak ešte to nie je plne e, implementované vo všetkých členských štátoch a preto vyzývam komisiu, aby zabezpečila, že členské štáty lepš- e, implementujú lepšie úverové praktiky, aby uza- uh, e, ukončili takéto konanie medzi členskými štátmi, ktoré vlastne potom uh, e, vystavujú riziku uh, e, občanov. Ďakujem. 2 minúty 30. Pani Pagaza Ortundua. Sí, gracias, presidenta. Ďakujem pani, pani predsednička, ďakujem pekne pani komisárka. Chcem poďakovať hlavne predsedničke výboru pre petície za jej snahu, za jej úsilie bojovať práve proti všetkým týmto problémom, tým byť ústretí žiadostiam občanov. Ďakujem pekne za všetko a za jej úžasnú prácu, pretože občania, my sme takisto spotrebiteľia a potrebujeme naozaj mať dôveru e, v poskytovateľov služieb, ktorí sú zásadnými pre náš život. A práve banky sú z tejto kategórie. Myslím si, že jasne to bolo povedané aj na tomto plenárnom zasadnutí, že budeme sa snažiť e, predkladať také otázky, ktoré sú naozaj veľmi e, špecifické, ktoré sa týkajú desiatok tisícov osôb, prípadov európskych občanov. Hovoríme napríklad teraz, to najdramatickejšie je to vlastne e, sú tie finančné komplexné produkty, ktoré naozaj podviedli stovky tisícov malých eh, európskych investorov. Chceme položiť otázku komisie a dúfam, že nám odpovie veľmi skoro. A chceme podporiť eh, akúkoľvek inú iniciatívu, ktorá by pomohla ukončiť všetky tieto nekalé hypotekárne klauzuly, aby sa občania nemuseli ocitovať takýchto problémov. Práve tí spotrebitelia, ktorí sú naj najcitlivejší, najzraniteľnejší. My sa snažíme eh, brániť finančný, finančný sektor, ktorý by bol bezúhonný. Tak ako sa snažíme brániť takisto aj eh, európske politické inštitúcie, ktoré sú bezúhonné. Avšak musíme si uvedomiť, že tieto podvody boli častokrát e, spôsobené finančnými produktami, ktoré sa tvárili, e, že e, mm, ide o poskytnutie vlastne týchto produktov klientom, ktoré mali trvalý príjem, jasný príjem. Avšak to bol príjem, ktorý bol variabilný. medzi týmito podvedenými boli častokrát mnohí starí ľudia, dokonca aj tí, ktorí trpeli na Alzheimerovú chorobu, ľudia, ktorí nemali žiadne finančné ehm, znalosti, nevedeli, ako sa uzatvárajú bankové zmluvy. Napríklad jeden eh, vdovec ma požiadal, ktorý nemá žiadne štúdia a ktorého žena bola zavraždená v jednom teroristickom útoku, eh, že čo má urobiť, pretože kúpil práve tieto preferenčné kapitálové podiely a ehm, platil svojou, ehm, svojimi úsporami Problém je to, že nebolo správne pretransponované štyri smernice e, do e, španielskej legislatívy. Teraz by sme mali nájsť tých, ktorí to spôsobili. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Albiol Guzmán, jedna minúta. Ďakujem pekne. Myslím si, e, že sa nemýlime, že táto e, diskusia sa namerila na boj proti e, banke, banka Santander, BBVA. Toto všetko sú tí podvodníci, tí zlodeji, ktorí nemali žiadne škrupule, aby ukradli občanom ich jediné úspory. Bolo to spôsobené aj tým, že e, španielská vláda, ktorá bola v službách väčšine z nich, nevedela a nemohla alebo nechcela vôbec urobiť nič proti tomu. E, e, Sabaterová vláda, ako aj Rachojová vláda, boli komplicmi práve týchto Mm, týchto podvodníkov, ktorých veselo spôsobovali škandály a ktoré veselo spôsobovali dravy pre mnohých eh, španielských občanov. Eh, častokrát boli španielským bankám, eh, ktoré boli či verejné alebo súkromné, zabezpečené financie na to, aby prekonali ťažké obdobie. Takisto sa neurobilo nič proti tomu, aby tieto preferenčné kapitálové podiely boli naďalej predávané. Ani parlament, ani žiadne inštitúcie neurobili nič proti tejto situácii. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Maragal. Jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja chápem to, že dnes tu máme rôznych zástupcov španielských eh, rôznych politických prúdov. Toto je otázka, ktorá sa nemôže eh, vyriešiť len na tomto pléne a eh, že naozaj sa to týka toľkých inštitúcií, toľkých občanov a preto myslím si, že toto môže byť veľký a pekný, peknú príležitosť preto, aby Európa dosa, dokázala, že je efektívna a vie niečo urobiť, že vie bojovať proti nespravodlivosti, vie brániť svojich občanov e, jediným demokratickým nástrojom, ktorý má k dispozícii. Je zrejme, že e, samotní španielskí legislátori bankové inštitúcie nepočúvali nikoho. Nepočúvali to, čo tu bolo spomenuté. Všetko toto slúži hypotekárnym produktom, takisto aj poskytovaniu a predávaniu tých preferenčných kapitálových podielov. To je vlastne taká organizovaná, organizovaná služba, ktorá je predávaná občanom. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Nabri. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ide tu o skutku pozoruhodnú akciu petičného e, výboru. Ak by sme nahradili Španielsko Cyprom, tak treba povedať, že, Špa- e, že na Cypre sa uskutočnilo ešte ďaleko horšie, pretože štát nekonal, aby pomohol prirodzenie, že nie je tam toľko dotknutých ako v Španielsku, ale podiel obyvateľstva bol veľmi vysoký. Doteraz na Cypre ešte stále existujú tie nekalé ustanovenia teda do takej miery, že dokonca Európska komisia, Európsky súdny dvor zasiahli. Ďalej tu máme problémy, ktoré vznikajú na základe toho, čo dávajú banky do zmluv. A je to napísané maličkými písmenami a to vedie ku dokonca mnohým samovraždám. Ešte otázka pani komisárke. Existuje možnosť na európskej úrovni napomôcť a nájsť predbežné riešenie? señora presidenta. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, aj keď niektorým to vadí, ale myslím si, že toto je naozaj európska téma, keď hovoríme o nekalých eh, praktikách španielských bank, ktoré vôbec eh, nekonajú legálne, tak myslím si, že toto je naozaj európska téma, pretože tisícky osôb, ktoré boli vyhostené, sú európskymi občanmi, predtým týchto 117 tisíc, ktoré boli eh, postihnuté týmto škandálom, sú takisto európskymi občanmi. Toto sú nemorálne e, podvody, ktoré banky e, a sú to európske banky, e, urobili všetky tie miliardy eur, ktoré išli na to, aby zachránili európske, čiže španielské banky. Toto všetko boli európske peniaze. Napriek hospodárskej krízy a škrtom sme stále a napriek všetkým týmto opatreniam sme stále svedkami toho, že e, španielskí občania zažívajú túto dramu. A, a takisto aj ten výrok Európskeho súdneho dvora je európsky. A preto by sme mali veľmi rýchlo konať. Mali by sme sa snažiť e, urobiť všetko preto, aby sme sa vyhli všetkým, všetkým e, týmto podvodom, všetkým týmto dopadom. Ak Európa nebude konať, tak potom vôbec by si nezaslúžila zatváriť, že má túto úlohu, ktorú by mala zohrávať. Ďakujem pekne, pán Frunzolice, jedna minúta. Merci beaucoup, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dámy a páni, vzhľadom na veľký počet petícií, ktoré dostal Európsky parlament, si myslím, že tie nekalé praktiky v, úverových, v hypotekárnych úveroch a na finančných nástrojoch v Španielsku, e, že je naozaj vhodné, aby komisia sa e, efektívne opýtala, či došlo k porušeniu základných práv a k porušeniu európskej legislatívy. Musíme e, ísť vpred a ukončiť takéto porušovanie práv spotrebiteľa v Španielsku. Je to veľmi kritické. Od roku 2008 viac než 700 tisíc ľudí celkom alebo čiastočne prišlo o svoje úspery a takmer 400 tisíc bolo vysťahovaných nútene zo svojich domovov. Španielská vláda by mala čo najrychlejšie konať, aby túto situáciu ukončila, aby predložila iniciatívy na to, aby zabranila, že sa to v budúcnosti bude opakovať. Monsieur Fernandez, une minute. Pán Fernández, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najprv by som sa chcel pripojiť k poblahoželaniu pani predsedničky výboru PETI, mojej kolegyne pani Kabeson, takisto, ktorá pracovala veľmi intenzívne za posledné týždne na, tom, eh, na tejto správe, aby sme mohli o tejto ústnej otázke diskutovať dnes na pléne. Eh, tento škandál, ktorý poskytol našu krajinu, bol naozaj obrovský za posledné roky. Boli tam hypotekárne úvery, kde boli podvodné klauzuly, kde eh, nebolo možné vôbec pristúpiť k rokovaniam medzi bankami a zúčastnenými stranami, veriteľmi a tak ďalej. Potom tam boli eh, obrovské čísla, ktoré viac menej tento škandál zasiahol študentov, eh, dôchodcov a preto táto otázka bola naozaj a teda táto situácia veľmi vypukla. Preto je potrebné naozaj eh, vypichnúť zákon na druhé príležitosti, ktorý poskytuje eh, podmienky pre prediskutovanie, prerokovanie práve hypotekárnych úverov a preto chcem povedať komisiu, aby, sme, aby viedol dialog s touto našou vládou, ktorá aby zabezpečila to, že tento zákon naozaj bude no, realizovaný v praxi. Ďakujem pekne. a Ideme teraz na kečky aj pán. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, chcem sa vyjadeť k tomu, čo tu zaznelo nad rámec národnej debaty. Ja si myslím, že to bolo na škodu pri prejednávaní celej tejto témy. Informovanosť, transparentnosť, e, vymáhateľnosť, procesné poistky, to sú európske témy, ktoré treba chrániť. A myslím si, celý tento súbor opatrení súvisí s finančnou gramotnosťou. Bol by som rád, keby európske právo presadzovalo finančnú gramotnosť a úroveň zabezpečenia práv reštriktívnym spôsobom, aby bola opredi informovanosť, aby sa nezasahovalo do národných právnych úprav, hlavne v súkromnom práve istotou a pohľadu považujem za dôležité, aby komisia sa netlačila do národných práv. To by neslúžilo celej veci. Ďakujem. Pardon. Monsieur Raurigi, attendo. Une minute. Pán A pán Bel, jedna minúta, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som bol súčasťou španielskej vlády 5 rokov a ja chcem naozaj povedať, že naša európska legislatíva, pokiaľ ide o hypoketárnu oblasti, vôbec nedostáva zákonov. Pán Mato, nie je to jedno. Ja naozaj som schopný si uznať, že naše finančné nástroje naozaj boli podvodné tie naše, ako aj tie pred mnohými rokmi, ktoré všade v Španielsku boli predávané. Ja naozaj som schopný si uznať, že Európsky súdny dvor riadne povedal, že to nebolo spravodlivé. Avšak, čo si neviem vôbec eh, ani predstaviť, že hovorí sa tu o tom, že moja vláda potom ako 4 roky eh, vládla a následne 4 roky vládne vaša vláda, hovoríte o tom, že je to len naša a naša vína. A vy o vašej víne vôbec nehovoríte, vôbec neviete uznať niektorú eh, časť vašej zodpovednosti. Je potrebné troška zmeniť tento príklad prístup. Áno, boli tu podvodné klauzuly. To povedala aj komisia. A preto mi je naozaj veľmi ľúto, že e, ľudová strana neustále atakuje to, čo sme urobili my a stále hovorí o víne a prisudzuje len nám. Ďakujem pekne, pán Jorgov. Jedna minúta. Propisujemo veličinu slova na konzervama koje imaju mesne proizvode písma má byť na konzervách, predpisujeme rôzne znaky, značky a zároveň, e, keď ide o bankové produkty, tá situácia nie je regulovaná. V Španielsku, na Cypre, v Grécku, ale aj v Chorvátsku úvery v švajčiarských frankoch zničili občanov. To bol klasický bankový podvod. Všetko bolo napísané drobnými písmenkami, neexistujú úpravy ohľadne veľkosti písma, ktoré sa má použiť na úverových zmluvách, pričom máme veľmi jasné pravidla o tom, aké veľké písmo smie, byť, smie byť použité na konzervách. Máme jasnú legislatívu a musíme ukončiť takéto bankové praktiky a na záver pani Senara Rodriguez. Sí. Gracias, presidenta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Boj proti vyhosťovaniu, proti týmto nekalým praktikám aj ozrejmuje tragédiu desiatok tisícov rodín, ktoré stratili alebo už skoro stratia svoje bývanie a takisto aj tých rodín, ktorým banky ukradli úspory celého života. Toto všetko však bolo možné len vďaka pomoci španielskej vlády. Všetci sme veľmi videli, ako banky začali sa voziť po tých eh, osobách, ktoré začali žiadať o spravodlivosť. Videli sme, ako prichádzalo k násilnému vyháňaniu osôb z ich bývania a takisto aj potlačovaniu práv tých, ktorí bojovali alebo ktorí sa vyjadrili proti tým preferenčným kapitálovým podielom. Chcem vyzvať Európsku úniu, aby ukončili toto podvodné správanie bank hlavne v tejto ťažkej situácii. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pa, pa, pani kolegyňa, hovorí pani predsedníčka. A teraz odozdávam opätovne slovo pani Jourovej za komisiu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ako som už povedala. EU legislatíva sa musí podporovať uspokojivým spôsobom, aby právo splnilo svoje účely. Ďalej je dôležité, aby sa poskytovali informácie, ktoré budú chrániť. Čiže to preventívne opatrenie je dôležité, ako povedal pán Polčák. Takže si myslím, že niekedy by to malo byť e, efektívnejšie ako práve nariadenie, ale musí, musí to byť kombinácia obidvoch týchto opatrení, ako som povedala, my sa snažíme analyzovať odpoveď španielskej vlády, pokiaľ ide o procedúru, pokiaľ ide o vymáhanie e, hypoték. No, ak e, sa ukáže odpovede nepostačujúca, tak uskutočníme príslušné kroky bez meškania. Chcem e, vás ubezpečiť, že sa budem angažovať v prospech ochrany spotrebiteľa, keď sa objavia na súde, teda spotrebiteľia musia mať všetky zároky, ktoré obsahuje E, právo na ochranu spotrebiteľa. No, niektorí z vás sa e, pýtali, ako je to v prípade insolventnosti. Ja vám hovorím, že pracujeme na tomto návrhu, pokiaľ ide takisto o e, súkromné osoby, takže budeme navrhovať túto novú legislatívu na budúci rok. Ďakujeme pekne.